budú zverejnené v zápisnici tohto zasadnutia. Od e, ľudovcov, kresťanských demokratov a e, zelených e, a aliancie liberálov, že sú tu návrhy nominácií do medziparlamentných delegácií, taktiež mena budú uvedené v zápisnici. Ak nebudú do konca ak nebudú vznesené výhrady, tak budú tieto nominácie považované za schválené. A teraz e, program. Konečný návrh programu.